včerajšom úspechu otvoríme schôzu a teda vo veľmi dobrej nálade budeme hovoriť o prvom bode nášho programu a to je správa pána Liona o budúcnosti SPP po roku 2013. A sme veľmi potešení, že komisár Čolos je tu s nami, pretože vieme, že počas eh, tejto plenárky komisia bude menovať jednotlivých komisárov, ktorí budú pred nás predstupovať a myslím si, že je to znak veľkej zodpovednosti, že pána Čolo sa vyslali na túto konkrétnu rozpravu, čo je veľmi dobrá vec. Dám teda najskôr e, slovo e, pánovi Georgeovi Lyonovi ako spravodajcovi v tejto veľmi dôležitej veci. Pán Lion už vie, že má 4 minúty k dispozícii na to, aby odprezentoval svoju správu a potom dve minúty na reakcie záverečné. Spravodajca má 6 e, minút, môže vyčerpať 6 minút, e, ale potom neskôr nebude mať e, už čas. Takže mal by pán Lyon dodržať to rozdelenie na 4 minúty a 2, ale ak sa rozhodne pokračovať a natiahnuť to na 6 minút, tak ho nepreruším. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, eh, vážený pán komisár, na začiatok by som eh, chcel vyjadriť ľútosť smerom na eh, nemeckých kolegov a pogratulovať španielským kolegom po vynikajúcom úspechu včerajšom. Na začiatok by som chcel načrtnúť to, čo podľa mňa sú tie dve principiálne otázky, ktoré musíme zodpovedať, pokiaľ ide o reformu SPP. Na čo je SPP, čomu slúži a prečo ešte stále je relevantná v 21. storočí časoch hospodárskej krízy verejných financí poznamenaných výrazným dlhom a úspornými opatreniami je nevyhnutné, aby SPP poskytla otázku na tieto odpovede. Odpoveď na tieto otázku. Ak chceme, aby v budúcnosti bola táto politika kvalitná, jedna z významných, jedna z významných vizie, stojí, pred ktorými stojí spoločnosť, je akým spôsobom uspokojiť rastúce potreby po potravinách. Podľa odhadov eh, FAO má dojsť k zdvojeniu takýchto potreb do roku 2050. Čiže akým spôsobom to spraviť pri miznúcej pôde obrábateľnej, pri eh, krátiacich sa zdrojoch a takisto v dôsledku klimatických zmien. Akým spôsobom prerušíme tento začarovaný kruh a ako sa vyhneme tej dokonalej búrke, ktorú predpovedal Joe Beddington vedec z Británie, ktorý povedal v roku 2009, blížime sa v roku 2030 eh, do tej dokonalej búrky, pretože eh, všetky veci idú v rovnakom časovom rámci. Ak to nebudeme riešiť, tak môžeme očakávať eh, výraznú destabilizáciu a potenciálne významné problémy s medzinárodnou migráciou v snahe ľudí vyhnúť sa nedostatku pôdy a nedostatku vody. Myslím si, že klimatické zmeny a trvalejšia udržateľnosť nášho, nášho polnospodárstva, to sú e, tie podstatné zložky reformy SPP. V prípade, že máme naďalej garantovať potravinovú bezpečnosť pre európskych občanov a teda a takisto splňať e, ten rastúci dopyt po potravinách, tak budeme musieť pristúpiť k reforme. Takisto musíme uvažovať e, nad obnoviteľnými zdrojmi, ktoré budú viesť k tvorbe pracovných miest a ktoré poskytnú naozaj polnospodárom možnosť eh, zabezpečiť si dodatočný príjem. Takisto musíme reagovať na výzvu smerom k lepšej environmentálnej ochrane, tak aby sme zabezpečili, že polnospodári budú mať možnosť zúčastniť sa environmentálnych schém, tak aby väčšina z nich bola pokrytá takýmito režimami alebo schémami. Použijeme skôr cukor ako eh, bič, eh, čiže cukor je tým pozbudením a nie veľký bič v podobe pravidel a nariadení. Takýmto spôsobom by sme mali postupovať. E, spravodlivosť je kľúčovým motorom reformy. Musí to byť spravodlivé smerom ku všetkým členským štátom aj novým členským štátom v rámci distribúcie priamých platieb. Spravodlivá distribúcia medzi ponospodárov a členské štáty tým, že ukončíme tie historické platby do roku 2020, nie je obhajiteľné naďalej vyplácať na základe toho, ako ste povedzme robili to ponospodárstvo asi pred rokmi Myslím si, že treba spravodlivú ponuku poskytnúť e, týmto pomospodárom a to musí byť e, v súlade so zásadou spravodlivosti, ktorá musí byť e, centrom tejto reformy. Takisto musíme riešiť otázku trhovej volatility, ale tu by som nabádal k obozretnosti. Áno, potrebujeme intervenciu, potrebujeme mať možnosť skladovania, musíme sa pozrieť na iné nástroje, ako je rizikové zabezpečenie alebo poistenie a trhy s futuritami Čiže musíme sa zabezpečiť v časoch krízy, ale mali by sme zamietnúť akékoľvek myšlienky návratu k riadeniu, ktorého sme boli svetkami v minulosti. To viedlo k zlyhaniu takéto riadenie a ja navrhujem, aby sme sa opäť nevydali touto cestou. Záverom e, chcem vyjadriť e, nádej, že e, táto ustanovizeň podporí túto reformu, modernizuje SPP a nás pošlejú smerom k riešeniu tých víziev 21. storočia. Keď parlament podporí túto správu, tak e, nastaví tú agendu správnym spôsobom a chcem nabadať komisára, aby využil naše podnety pri uvažovaní e, reformy SPP a pri publikácii tých e, krokov v novembri tohto roku. Ďakujem, pán Lajon. Slovo má komisár Čelos, aby hovoril v mene komisie o takejto dôležitej téme. monsieur le président euh, chers membres du Parlement européen, je suis bien sûr. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Veľmi sa teším, že sa môžem zúčastniť tejto dnešnej rozpravy, pretože ja som sa zaoberal návrhmi na reformu spoločnej poľskej politiky a som povedal už pri mojom vypočutí, že považujem za mimoriadne dôležité vzťahy s Európskym parlamentom, tak aby sme dosiahli skutočnú reformu SPP, takú reformu, ktorá dostojí požiadavkám, očakávaniam európskych občanov. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za, za prácu odvedenú na jeho správe. Tiež by som sa chcel poďakovať všetkým členom výboru pre polnohospodárstvo, ktorí predložili naozaj kvalitné pozmeňovacie návrhy, ktoré ten text ešte vylepšili. Je potrebná lepšia komunikácia, pokiaľ ide o budúcnosť spoločnej polnohospodárskej politiky. Ja si myslím, že táto správa predstavuje naozaj vynikajúci nástroj takejto komunikácie o SPP. Takáto komunikácia je potrebná, aby sme mali naozaj na budúcnosť orientovanú SPP, takú, ktorá bude pružne reagovať na aktuálny vývoj. Samozrejme, že všetko teraz bude fungovať podľa Lisabonskej zmluvy, a musí to samozrejme zapadať aj do našej stratégie Európa 2020. Máme pred sebou možnosť naozaj reformovať SPP. Chceme ísť za rámec tých tradičných cieľov. Tým hlavným cieľom bolo zásobovať trh dostatkom potravín. Ale my chceme byť ambicioznejší. Máme pocit, že ten produkt, polnospodársky produkt sa dá vylepšiť, celý ten potravinový reťazec. Potrebujeme samozrejme transparentnosť, potrebujeme naozaj posilniť polnohospodárov. Toto platí nielen pre polnospodárskú politiku, ale aj pre ďalšie oblasti, ktorým sa komisia venuje. Prvá vec, priame platby Dámy a páni, toto je nástroj na stabilizáciu príjmov polnohospodárov. Je to prvok, ktorého cieľom je garantovať poskytovanie a ochranu verejných statkov. Je to aspekt, na ktorý stále pripomíname teda že je potrebné zabezpečiť určitý minimálny príjem pre polnohospodárov, pretože nám poskytujú takýto verejný statok svojou prácou. Takže priame platby budú prebiehať podľa nových kritérií. To rozdeľovanie by malo byť spravodlivejšie, pokiaľ ide o jednotlivé kategórie polnohospodárov. Chceme zohľadňovať to, že sú tu určité osobitosti v určitých regiónoch. Všetci veľmi dobre vieme, že niektoré regióny sú mimoriadne problematické z tohto hľadiska. Chceme, aby sa SPP orientovala podľa trhov, ale musí to ísť samozrejme racionálnym spôsobom. Chceme sa vyhnúť tomu, aby boli polnohospodári konfrontovaní s úplne chaotickými trhmi. Ja si myslím, že orientácia na trh je naozaj kompatibilná so zlepšovaním mechanizmov spravovania trhov. Tie trhy musia fungovať korektne, a vlastne všade na území Európskej únie musí byť naďalej možné venovať sa polnohospodárskej činnosti. Ak dovolíte niekoľko poznámok k vašim pozmaňovacím návrhom, myslím si, že produkcia potravín je samozrejme mimoriadne dôležitým prvoradým cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky a Produkcia potravín by mala byť samozrejme odmeňovaná príjmami z trhov. Ale už som spomínal ten verejný statok, ktoré, verejné statky, ktoré poskytujú polnohospodári a toto poskytovanie musí byť tiež odmenené. Takže produkcia potravín a ochrana verejných statkov. Toto chceme v reforme SPP podporiť, a to aj z verejných financií. Potom reštrukturalizácia SPP, ja už som o tom hovoril viackrát. Myslím, že sú potrebné dva piliere SPP. Skrátka, musíme si byť istí, musíme si byť istí, aké sú ciele a musíme riadne spravovať nástroje, ktoré máme k dispozícii na ich dosahovanie. Sú to nástroje, ktoré sa uplatňujú každoročne, ich používanie môžeme aj každoročne vyhodnocovať, ale sú tu aj také opatrenia, ktoré sú dlhodobejšieho charakteru, teda rozpínajú sa na viacero rokov. No a aby sme toto celé dokázali lepšie spravovať, naše zdroje, aby sme dokázali lepšie spravovať, na to podľa mňa potrebujeme takéto dva piliere. A tieto sa navzájom doplňajú. Vychádza to z toho, že sme si jasnejšie rozdelili jednotlivé ciele a presnejšie zadefinovali jednotlivé opatrenia. Pokiaľ ide o priame platby, ide nám o kontinuitu, definujeme to východisko, teda verejný statok, ktorý musí byť odmenený z verejných financií. Pokiaľ ide o obsahy, tie musia byť známe um, všetkým, ktorí ich uplatňujú, musia ich chápať. A z tohto bude potom vychádzať definícia ďalších opatrení, pokiaľ ide o poskytovanie verejných statkov. Zachovanie tejto produkcie a jej podporu. Potrebujeme také určité bezpečnostné záchytné siete, také, ktoré nám umožňa zachovať stabilitu trhu za každých okolností. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, najskôr sa chcem venovať teda týmto, tejto kategórii. Samozrejme, že musia mať možnosť sa dynamicky rozvíjať a je potrebné ich podporiť, tak aby to mohli robiť v tých podmienkach, v akých sa nachádzajú. Takže je potrebné podporovať ich potenciál. Tu je potrebná reštrukturalizácia, teda väčšia orientácia na trh. Tá je potrebná ale zároveň je potrebné zachovať diverzitu polnohospodárstva. Nemôžeme mať e, nejaké opatrenie, jednotné opatrenie pre všetkých. To bolo teda niekoľko poznámok z mojej strany. Pán Lajen, vážené poslanky, vážení poslanci, samozrejme, že sa budem touto správou, ktoré budete hlasovať, veľmi podrobne zaoberať. Jednotlivé veci preskúmame a potom na to budú reagovať v najbližších e, týždňoch iniciatívy komisie. Ďakujem pekne, pán komisár. Na minútu dáme slovo kolegovi Lavia, ktorý vystúpi ako spravodajca v mene rozpočtového výboru. Signor presidente, signor commissario, credo che... Pán predseda, pán komisár, myslím, že správa Lajne má tú výhodu, že veľmi zretelne správala aj ona. Má tú výhodu, že veľmi e, zretelne definuje ciele v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a to obšírnejšie, ako to bolo v minulosti a to je tiež v súlade so stratégiou 2020. Táto poľnohospodárska politika sa teraz úplne jasne odráža v správe a je treba, aby ostala aj naďalej spoločnou komunitárnou politikou. A tí, ktorí hovorili, že e, nastane mm, znovu znárodnenie alebo národná podpora a jedna jasná požiadavka pre mm, primerané zdroje e, tu vzniklo a to je, aby e, to boli e, zdroje primerané cieľom oveľa viac ako v minulosti, pretože musíme plniť tieto ciele zabezpečenia verejného statku bez toho, aby na to existoval trh a preto musíme zabezpečiť, aby nová spoločná poľnohospodárska politika bola v súhľade s tým, čo doteraz tá politika zabezpečila. Ďakujem a teraz je e, kolorečníkov v mene jednotlivých parlamentných skupín a najprv na jeden, jednu minútu, 1,5 minúty v mene skupiny EPP e, vystúpi kolega Danten. Merci, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord remercier... E, Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať Georgeovi Lyonovi a tiež celému týmu tieňových spravodajcov, ktorí pracovali veľmi kvalitne na tejto správe. Táto správa pre našu politickú frakciu je veľmi dôležitá a táto správa bola spísaná po surovenovej kríze 2007-2008 a po ekonomickej kríze 2009, kedy sme sa naučili, že liberalizmus nie je pre poľnohospodárstvo riešením. Naše poľnospodárstvo má predovšetkým za úlohu poskytnúť istotu, že 500 miliónov obyvateľov v Európe bude mať čo jesť. A musíme tiež pôsobiť na trhoch. Je jasné, že e, podmienky, ktoré existovali v polovice 20. storočia, už neplatia a sú iné. A zmenili sa aj techniky a musia e, sa zmeniť aj poľnohospodárska politika. Poľnohospodárstvo potrebuje v tejto veci podporu. Prvý pilier e, sa financuje len z rozpočtu EÚ, no musí teda odpovedať spoločenským požiadavkám. Ten druhý pilier, ktorý je spolufinancovaný, by mal byť tiež prepojený s modernizáciou poľnohospodárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho sektora. Táto politika musí byť tiež spravodlivejšia. Hovorím spravodlivejšia, um, a to medzi jednotlivými štátmi a samotnými poľnosudármi. Chceme vrátiť e, nádej 14 miliónom poľnosudárom a ich rodinám. Predovšetkým e, je treba odškodniť 4,5, e, nahradiť 4,5 milióna poľnosudárov, ktorí majú dnes viac ako 65 rokov a toto odvetvie opustia. Teda otázka generačnej výmeny bude stredobodom našich snách. Teraz pán Leničák na jednu minútu. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni. Um, debaty, ktoré sme viedli v poslednom mesiacoch v Európskom parlamente, jasne upozorňujú na to, že e, sú tu e, nutné zmeny a nikto nepochybuje o tom, že táto spoločná politika v e, ďalšom 10 ehm, ročí, v ďalších 10 ročiach má zaručiť zdravú výživu, ale aj zachovanie biodiverzity a um, prírody. A um, táto politika by mala uspokovať sociálne um, potreby a uh, zabezpečovať pracovné miesta a podporovať uh, účasť mladých ľudí v poľnohospodárstve poľnohospodári uh, musia mať zabezpečený primeraný príjem ako odplatu za ich ťažkú prácu a za plnenie verejnoprospečných činností pozmeňujúce návrhy, ktoré e, nám dali jednotlivé skupiny aj členské štáty, treba tiež e, náležite zohľadniť. E, máme pred sebou dôležité zmeny, aby peniaze, ktoré e, budú vynakladané v budúcnosti, e, ako boli na prospech aj výrobcov, e, aj spotrebiteľov. A chcem sa poďakovať pánovi Lajanovi za túto dobrú spoluprácu. Ďakujem, kolega. V mene liberálnej skupiny na jednu minútu má slovo pani Palsa. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, cieni kolegovia. Pán Lajon dosiahol správu, v ktorej hovoríme o niekoľkých krátkých krokoch smerom do budúcnosti, môžu byť eh, malé, ale sú mimoriadne dôležité, pretože hovoríme o zmene našej polnospodárskej politiky. Potrebujeme samozrejme spoločnú polnospodárskú politiku. Tá potreba je evidentná a preto by sme nemali hovoriť o opätovnom znárodňovaní. Mali by sme eh, sa vyhnúť takejto možnosti, pokiaľ možno, a mali by sme uznať, že žijeme v modernej dobe, E, novej dobe, ktorá e, kladie veľa závodných otázok a je našou povinnosťou riešiť takéto problémy a otázky. Hovoríme o e, množstve ľudí, ktorí musia byť nakrmení a teda potrebujú potraviny a okrem toho sú tu ešte veľké výzvy, ktoré sa týkajú klimatických zmien a takisto prírodné zdroje, recyklácia a spôsob, akým je fungovať životný cyklus. Polnospodárstvo by nemalo byť vnímané len čisto ako environmentálna záležitosť alebo environmentálny problém. To nie je správny uhol pohľadu. Keď sa hovorí, či sa hovorí teda o poľnospodárstve, či sa hovorí o lesníctve, vieme, že tieto dve odvetvia predstavujú jedny z významných riešení na problémy, ktorým čelíme. Sen. Ďakujem pani Polsen. A teraz v mene zelených má slovo na dve minúty pán Martin Heusling. Herr Präsident. Äh, pán eh, predseda, vážený pán komisár, Vážený, alebo kolega George Lyon, najskôr chcem vyzdvihnúť dobrú spoluprácu e, s, so spravodajcom. Myslím, že sa nám podarilo nájsť veľmi dobrý kompromis a plne si za tým stojíme, pokiaľ je obsahovú stránku. Je takisto dôležité, že parlament silným hlasom e, sa vysloví v tejto veci a že ďalej chceme realizovať spoločnú polnospodárskú politiku. Samozrejme, v povahe veci je to inherentné, že tých kompromisoch sme neboli schopní presadiť všetci naše názory, ale čo je podľa mňa dôležité a čo chcem zdôrazniť, je, že dúfame, že bude ekologickejšia tá SPP politika, že to nebude len e, trvalo udržateľná povedzme energetická politika, ale e, že aj polnohospodárska politika bude poznamená environmentálnou priateľskosťou a priateľnosťou a že nebudeme orientovaní len na trhy, ale budeme teda svetové trhy, ale že budeme sa viac pozerať na situáciu v Európe, a dáme do popredia aj práve situáciu polnospodárov a polnospodárskeho sektoru v Európe a že nebudeme e, sa e, orientovať len podľa VTO pravidiel, ale že budeme sa snažiť vytvoriť silnejšiu politiku na európskej úrovni, politiku polnospodárskú. E, dôležité je, že priame platby budú kvalifikované v rámci prvého piliera a že budú smerovať k dosiahnutiu udržateľného polnospodárstva a že potrebujeme takisto silný druhý pilier smerom k rozvoju vidieckých oblastí a takisto tam sú popredí pracovné miesta s čím sa nestotožňujeme, a to sme jasne vyjadrili aj na výbore, je politika polnospodárstva, ktorá e, sa orientuje na svetový trh pomocou exportných dotácií. E, sme kritickejšie nastavení, pokiaľ ide o nastavenie polnospodárskej politiky súčasnej. Preto si želáme polnospodárskú politiku, ktorá sa odvráti od industrializácie, od ďalšej koncentrácie, od čisto e, trhovo orientovanej politiky. Chceme, aby v popredí bolo to, že polnospodárska politika je skutočnou politikou budúcnosti. Je to politika pre vidiecké oblasti smerom k potravinovej bezpečnosti, zabezpečenie biodiverzity, pôdy a vody a aby SPP bola e, použitá aj ako boj, na boj proti klimatickým zmenám a takisto, aby zabezpečovala aj pracovné miesta. A z tohto pohľadu je to veľmi dôležitý nástroj. Ďakujem, pán kolega. V mene konzervatívcov a reformistov má slovo na jednu minútu pán Jim Nicholson. <clears throat> Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto správa umožňuje parlamentu e, načrtnúť naše názory pred komisiou. E, sú tu obsiahnuté návrhy, ktoré sa týkajú reformy SPP do konca tohto roka E, moja skupina, e, napriek tomu, že bude hlasovať za túto správu, chcel by som zdôrazniť, že niektoré časti, s ktorými bohužiaľ nesúhlasíme, a ponechanie druhého piliera je nevyhnutné, nevyhnutný predpoklad. A je to predpoklad teda aj dlhodobého úspechu SPP. Avšak e, pokiaľ ide o celú tú správu, tak myslím si, že je to dobrý východiskový bod pre komplexnú diskusiu o problematike a to ukazuje, že výbor je schopný spolupracovať máme významné zodpovednosti ako parlament, tak aby sme zabezpečili, že akákoľvek budúca reforma zabezpečí, že polnospodárstvo ako odvetvie dokáže byť konkurencieschopné a dokáže prežiť v budúcnosti. SPP e, doznala veľa e, zmien významných a musíme zabezpečiť, aby aj v 21. storočí bola dohodne e, plnila ten účel. Nemôže to byť nastavené len pre polnospodárov, musí zabezpečovať potraviny pre všetkých, a takisto musí dohľadať na environmentálne benefity. Tieto e, veci musia byť zabezpečené. A Ešte raz sa chcem poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrú správu a spoluprácu. Ďakujem, Jim. E, za zjednotenú európsku ľavicu má slovo na jednu minútu pán e, Joe Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda, a ja si dovolím zagratulovať spravodajcovi. Minulé reformy SPP viedli k liberalizácii poľnohospodárskych trhov, čo spôsobilo veľké nespravodlivosti pri poskytovaní pomoci. Sú tu veľké rozdiely medzi krajinami, medzi producentami. Regulácie s kvótami, s produčnými právami a intervenčné opatrenia tiež prispeli k takejto nestabilite, nespravodlivosti. Na pôde VTO sme boli pri rokovaniach obetovaní iným záujmom. Malé a stredné poľnohospodárske podniky mali stále konkurenčnú nevýhodu. Z časti sa vyrábalo menej, napriek tomu, že dopyt po potravinách neustále narastá. Samozrejme, že je potrebné, aby bola prioritou nezávislosť v oblasti potravín, nezávislosť Európy. Polnohospodári musia byť podporovaní vo svojej produkcii a musia mať postačujúce príjmy, pretože oni aj chránia naše životné prostredie. Je potrebné orientovať sa podľa jednotlivých špecifík, jednotlivých regiónov Európskej únie a pomoc musí byť taká, aby riešila nespravodlivosti a nerovnosti medzi jednotlivými krajinami a producentami. Polnohospodári musia mať postačujúce príjmy, také, ktoré im umožnia naďalej pracovať v tejto oblasti. A teraz má slovo pán Fontana na jednu minútu v eh, mene Európa za slobodu a demokraciu. Ďakujem pekne, pán predseda. A na úvod chcem pogratulovať pánovi Lénovi k jeho správe a k spolupráci. Rád by som sa poďakoval aj členom výboru Agri a komisárovi Čelosovi, pretože tu bola vynikajúca spolupráca medzi nami a ním a toto je naozaj kľúčové. Ja by som bol rád, keby komisia aj v ďalších fázach legislatívnej práce kladla dôraz na spotrebiteľa, pretože Spotrebitelia sú často znevýhodňovaní. Ja osobne pochádzam z Benátska, máme 150 tisíc polospodárských podnikov a tieto produkujú nielen veľmi kvalitné produkty, ale chránia naše životné prostredie. My to považujeme za bohatstvo, ktoré je potrebné chrániť a musia tu byť na to aj stimuly. Na to, aby polnospodári mohli naďalej pracovať v tejto oblasti, musia byť naši pomospodári chránení pred cenovou volatilitou, takže priame platby je potrebné zachovať. Pokiaľ ide o rozvoj vidieckých oblastí, tam je potrebné napredovať, pretože je potrebné chrániť aj miestne osobitosti. Potrebujeme čoraz vyššie štandardy kvality na trhu, ktorý je poznačený veľmi silnou hospodárskou súťažou, a my chceme odbúrať byrokraciu pre našich polnohospodárov. Ďakujem. Ďakujem a ukončíme toto kolo rečníkov s vystúpením pána Dana Dodds, ktorá v mene nezaradených má jednu a pol minúty. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Plne sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho správu. Bolo naozaj dobre mať uh, takého spravodajcu, ktorý naozaj videl situáciu v teréne a počúval, a toto vidíme aj v jeho správe. Budúcnosť SPP, budúca SPP musí dať e, polnohospodárom e, udržateľný príjem pilier 1. Tam ide o priame platby pre polnohospodárov, ktoré zabezpečujú takéto minimálne príjmy. Na to, aby sme to dosiahli, budeme potrebovať taký rozpočet, ktorý bude mať aspoň súčasnú úroveň, alebo sa možno ešte aj navýši aby e, sa zohľadnilo rozšírenie EÚ. Volatilita na trhoch mala negatívne dopady na pôsobstvo po celej Európe, takže potrebujeme mať takéto záchytné siete, aby sme zachovali e, stabilitu a zabezpečili ziskovosť. Takéto zdroje e, musia zohľadňovať náklady produkcie v členských štátoch. Je potrebné sa venovať poriadne definíciám jednotlivé platby musia vychádzať e, od e, o konkrétnych okolností v jednotlivom regióne. Toto platí napríklad aj pre Severné Írsko. Severné Írsko má mnoho polnohospodárov, ktorí majú malé farmy, kde pracujú intenzívne a takéto jednotné platby skrátka nepokrývajú ich finančné náklady. Takže regionálne rozdiely musia byť zohľadnené a musí sa, v nich, musia reagovať v SPP po roku 2013. Ďakujem kolegyňa. Teraz máme kolorečníkov, ktorí budú vystupovať individuálne a teraz na 1,5 minúty má slovo pán Des. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, máme teraz dôležitú rozpravu k správe Lion a chcem sa kolegovi Georgeovi Lajnovi srdečne poďakovať za pripravenosť prijať kompromisy eh, pri tejto správe a myslím, že eh, v mnohých frakciách sme dostal, dosiahli dobrý kompromis a dúfam, že tento kompromis eh, dnes bude mať širokú väčšinu dnes na poludnejšom hlasovaní. Financovanie poľnohospodárskej politiky v Európe e, bolo jedným z najdôležitejších pilierov procesu európskeho zjednotenia. My v tejto správe popisujeme účinky spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2013. Európske poľnohospodárstvo vyrába kvalitatívne um, uh, potraviny a uh, zabezpečuje uh, zdravé, um, zdravú krajinu a uh, pracovné miesta a stará sa o krajinu a biodiverzitu a mm, tiež e, môže prispieť k mm, úspore mm, fosilných palív a aby v, aj v budúcnosti poľnohospodárstvo e, bolo ekonomicky udržateľné, musíme nájsť takú koncepciu do roku 2013, aby všetky tieto úlohy e, mohlo vykonávať. A chcem sa poďakovať kolegovi Čolosovi, ktorý vyslovene spomenul, že potrebujeme dvojpilierový systém a toto e, moja frakcia e, podporuje. A e, prvý pilier má byť ako náhrady a vyrovnanie pre polnospodárov a druhý pilier má slúžiť na to, aby sme vytvorili katalóg opatrení, aby 27 členských štátov bolo možné, aby poľnospodárstvo dostalo ešte dodatočné prostriedky a mohlo plniť svoje úlohy a e, my v mene mojej frakcie sa chceme poďakovať e, za tento súhlas. Ďakujem kolega, teraz má slovo pán Kapula Santos. Prezident, senior komisário, caras e kolegaš. Už Os socialistas e democratas... Ďakujem pekne. Socialisti a demokrati sú osobitne uspokojené a potešení, pretože sme videli, že e, naše prvé návrhy boli zahrnuté do správy len 80-90% našich pozmeňujúcich návrhov bolo zohľadených a preto budeme môcť podporiť 49 z 50 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli odhlasované v výbore pre poľnohospodárstvo. Ľutujeme, že teda e, tešíme sa z toho, e, že Ehm, stále existuje vôľa zachovať e, terajšiu povahu spoločnej poľnohospodárskej politiky a že sa e, jej poskytol navýšený rozpočet e, kritikovať toto historické kritéria pomoci poľnohospodárom a zmeniť kritéria pre ochranu životného prostredia. Je to nutné, aby sme pre, rozdelili spravodlivejšie tieto prostriedky, ako povedali viacerí poslanci regulácia trhov a riadenie e, rizik e, v časoch kríz e, potrebujú vhodné politické nástroje a mm, legislatíva podpore, ktorá, o podpore, ktorá bude vychádzať z poskytovania mm, služieb a verejnoprospešných činností. Potrebujeme sa spolahnuť na komisiu, ktorá to predloží v novembri. Ja sa teším z toho, že komisár už vyjadril voľu, aby mm, zohľadnil naše prozby. My e, dúfame, že aj potom budeme môcť pochváliť pána Čolosa a zablažovať mu, e, tak ako dnes blaželáme spravodajcovi, ktorý e, takto dôstojne splnil úlohu parlamentu, ktorý v vďaka Slovenskej zmluve tu môžeme sa zúčastňovať vďaka spolurozhodovaniu. Teraz má slovo kolegyňa Rajnos herr kommissar verehrte kollegen! Pán predseda, pán komisár, cení kolegovia, ďakujem nášmu spravodajcovi za eh, dobrú spoluprácu a dôležité aspekty, eh, ktoré eh, spomenul vo svojej správe o budúcnosti SPP po roku 2013 táto správa mm, podporuje ďalší rozvoj a nie nový rozvoj SPP, to je dobré a mm, Prvotná úloha poľnohospodárstva je naďalej e, výroba potravín e, pre e, našich občanov a kvôli stále rastúcim požiadavkám verejné prospečné funkcie a zároveň zmenšovanie sa prírodných zdrojov bude ťažšie tieto úlohy plniť poľnohospodári budú musieť stále viac vyrábať s menšími zdrojmi a toto nie je možné bez zvýšenia efektivnosti. Európsky parlament a komisia a rada sú zodpovedné za to, aby tu stanovali na to potrebné rámcové podmienky keď e, v Európe chceme v budúcnosti e, zachovať e, zdravé poľnohospodárstvo, musíme vychádzať z potrieb poľnohospodárov, to znamená čo najmenej byrokracie a čo najviac podnikateľskej slobody, aby mohli sami dosiahnuť primeraný zárobok. Un minuto tiene ahora. Ďakujem pani Reimers, teraz má na jednu minútu slovo pán Smith. Ďakujem pán predseda, nebudem výnimkou a pogratulujem škótskému kolegovi Georgeovi Lyonovi k tejto kvalitnej správe. Je tam veľa vecí, s ktorými môžeme byť spokojní a tu chcem len podporiť pripomienky mnohých kolegov z rána je dobré, že v správe je jasný odkaz a odvolávka na to, že výroba potravín je tým hlavným zámerom SPP. Všetko ostatné je dobré a chválihodné, ale sekundárne. Musíme si ujasniť, že potravinová bezpečnosť je integrálnou súčasťou eh, aj našich národných eh, potravinovej bezpečnosti a je to tou hlavnou výhodou SPP a má zmysel sa venovať tomu osobitne. Chcem nadviazať na, na pripomienky kolegu Lavia, pokiaľ ide o rozpočtové záležitosti len málo kolegov na to nadviazalo, prekvapivo. Možno e, je to vyslovene školská črta, že sa toľko sústredíme na rozpočtové otázky, ale pokiaľ nebudeme e, schopní zabezpečiť dostatočné peňažné zdroje na takúto politiku, tak to nebude mať zmysel všetko. A bol by som vďačný, keby komisár niekoľkými slovami povedal, ako chce obhajiť e, ten rozpočet smerom dopredu. Nie, aj, aj preto, že viacero krajín, vrátane Británie, chcú zastaviť priame platby úplne Otázka je, ako nastaviť eh, dobrý realizovateľný rozpočet a ako takto potom ďalej od toho odpichnúť ďalšie diskusie. Ďakujem, pán Smith. A teraz má na jednu minútu slovo pán Vočechovský. Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som chcel eh, vyjadriť uznanie smerom na kolegu Lajana. Eh, táto správa obsahuje víziu, pokiaľ ide o naj najdôležitejšie výzvy, pred ktorými stojí spoločná polnohospodárska politika. Je problém vyrovnať e, tú, to nivo alebo to, tú úroveň e, príspevkov. To je veľmi závažný problém. Keď sa pozrieme na to, ako sú tie dotácie alebo príspevky, tak tam sú obrovské e, rozdiely. Sú krajiny, kde je to 500 eur na hektár, tak, tak potom sú tzv. nové členské štáty, kde je ten príspevok pod 100 eur na hektár. Musíme to riešiť podľa tohto rytka dlhodobo nemôžu e, byť udržiavané takéto rozdielnosti. E, chcem ďalej poďakovať kolegovi, ktorý sa venoval otázke e, rozpočtovej a nebude možné vyriešiť takýto problém, ktorý máme pred sebou bez navýšenia rozpočtu. Je nevyhnutné zobrať tým, ktorí majú troška viac a dať to tým, ktorí majú menej, aby sme sa opreli o motto francúzskej revolúcie. So slobodou nemáme žiadne problémy, ale viac bratstva by bolo nevyhnutné a tu apelujem na kolegov, kolegyne zo starších členských štátov, tak aby sme spravili niečo viac smerom k tomuto heslu. Ja. Ďakujem, pán kolega. Teraz na jednu minútu má slovo pani De Brun. Ďakujem, takisto vítame túto veľmi dôležitú správu. Troška som sklamaná, že sa nepodarilo v tejto správe e, načetnúť víziu pre SPP, e, ktorá by umožnila zabrániť úniku od e, pôdy a zabezpečiť, aby polnospodári produkovali naďalej tie tovary, ktoré spoločnosť požaduje. Potrebujeme SPP, ktorá zabezpečí vysokokvalitné potraviny, ktoré budú vyrábané na základe veľkých štandardov, takisto treba starať a uchovávať pôdu, takisto chrániť vodu a biodiverzitu. To zabezpečí pracovné miesta vo vedeckých oblastiach a posilní E, vidiecké hospodárstvo, takisto to e, posilní boj proti klimatickým zmenám. SPP musí byť e, reformovaná smerom k tým, ktorí to najviac potrebujú. Súčasne veľká proporcia smeruje k veľkým vlastníkom pôdy a veľkým producentom. A je nevyhnutné takisto aj dobrý rozpočet stanoviť pre SPP a ešte raz chcem poďakovať pánovi Lejanovi. Ďakujem, pán kolega. Na minútu má slovo pán Jan Kavros Kota. Ďakujem, pán predseda, eh, vážený pán Lajon, vážený pán komisár, kolegovia. V súčasnom kontexte je nevyhnutné eh, zabezpečiť väčšiu mieru inovácie a pokroku. Polnospodárstvo eh, si vyžaduje skutočný rozvoj polnohospodárov sa stávajú polnohospodárske subjekty a polnohospodárski podnikatelia a je nevyhnutné e, podporiť e, hospodársky e, rozvoj. Je nevyhnutné venovať sa aj otázke opustené alebo pôdy, ktoré sa vzdali polnohospodári a mať, treba mať systém, ktorý prepája priamo obrávanie pôdy na predaj. Je možné takúto funkciu ďalej rozšíriť po celej EÚ. Myslím, že komisia by mala podporiť vytvorenie polnohospodárskych družstiev, tak aby sme zabezpečili väčšiu konkurencieschopnosť polnospodárov. Mali by byť takisto zadefinovaný primeraný rozpočet, tak aby boli plnené jednotlivé ciele a je nevyhnutné, aby financovanie SPP bolo naviazané na výsledky, tak aby sme sa vyhli špekuláciám. Počas obdobia krízy veľa mladých ľudí e, vyjadrovalo túžbu vstúpiť do polnospodárstva, však sú konfrontovaní rôznymi prekážkami. A je veľmi ťažké e, riadiť a zvládať SPP a sú odkázaní na dlhé čakanie na to, aby vôbec e, zdedili tú pôdu, čo veľmi sťažuje pre mladých ľudí e, rozvinúť svoj potenciál. Myslím si, že komisia by mala e, zaujať iný, flexibilnejší prístup smerom k týmto mladým polnospodárom a mali by sme spustiť politiku informovania, začínajúc už v školách a na univerzitách. La palabra por un minuto y medio. Na 1,5 minúty má slovo pán Mikulesko. Domnule președinte, domnule comisar, mă alăt... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Chcem sa tiež pridať k radom kolegov, ktorí počerkli kvalitu tejto správy. Rád by som tiež pripomenul, že vo výbore pre polnospodárstvo sa stretla s konsenzom. Je to správa mimoriadne ambiciozná, pretože sa snaží nachádzať riešenia na výzvy súčasnosti. Je to zároveň veľmi vyvážená správa, ktorá reaguje na potrebu, potreby, e, ktoré majú e, nové členské štáty, pokiaľ ide o SPP. Ide o články, ktoré sa týkajú architektúry SPP. Tieto dva piliere sú mimoriadne dôležité. Keby sme zrušili tieto dva piliere, tak by sa z SPP stala taká politika, ktorá by nedokázala riešiť problémy, s ktorými sa v oblasti konkurencie potýka polnospodárska politika. Keby sme e, tu nemali druhý pilier, tak e, by členské štáty, nové členské štáty nemohli napadovať vo vidieckom rozvoji. Dôležité je to, aby rozpočet bol minimálne taký alebo navýšený. Nové členské štáty musia rešpektovať najvyššie kvalit- e, štandardy kvality pretože chceme, aby na celom trhu, európskom trhu, boli naozaj kvalitné potraviny. Na toto je potrebné podporovať polnohospodárov. Takáto SPP predstavuje kvalitné potraviny pre európskych občanov. Keď budeme hlasovať za túto správu, tak vyšleme Rade a komisii ako Európsky parlament veľmi seriózny signál, že zastupujeme našich občanov. Nuto. Ďakujem, pán kolega. Teraz má na jednu minútu slovo pán De Castro. Works. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, v najbližších rokoch sa bude polnohospodárstvo potýkať s mnohými výzvami rastúca spotreba, životné prostredie, energia. Toto sú teda vyhliadky, pre ktorými momentálne stojíme. Polnohospodárstvo musí získať, dostať nový strategický význam, vybudovať e, polnohospodárstvo budúcnosti. Toto je tá veľká výzva, pre ktorou momentálne stojíme. A tu zohráva dôležitú úlohu SPP. Už teraz sa potýkame s mnohými eh, problémami. Viac produkovať, menej znečisťovať. Toto je ten hlavný eh, problém, pre ktorým stojí Európske polnohospodárstvo. Výbor Agri, ktorého som predsedom, naozaj na tom intenzívne pracovala. Kolega George Lyon vypracoval vynikajúcu správu s podporou eh, všetkých politických skupín. Ide o správu, ktorá sa snaží prispieť k reforme SPP tak, aby táto bola orientovaná do budúcnosti. Ďakujem. Tiež na jednu minútu má slovo pán Elward. you, Ďakujem, pán predseda. Ja tiež chcem poďakovať Georgeovi Lajnovi za vynikajúcu správu. SPP má mnohé výzvy. V rozšírenej Európe je potrebné, aby Európska únia mala silnú sponsorskú politiku takú, e, ktorá pôjde v prospech spoločnosti, polnohospodárov, vidieckých oblastí a zabezpečí potraviny. Je potrebné, aby tu nebola renacionalizácia formou spolufinancovania. SPP musí zostať spoločnou európskou politikou. Za ostatných 50 rokov narastla produktivita, zlepšili sa životné podmienky pre polnohospodárov, máme k dispozícii dostatok potravín a to kvalitných za rozumné ceny. To je zásluha SPP. Európsky eh, občania eh, z toho profitujú, bojujeme proti klimatickým eh, zmenám, podporujeme rodiny polnohospodárov. SPP musí naďalej podporovať polnohospodárov a na to je potrebné samozrejme dostatočný e, rozpočet. Proporcionalita je veľmi dôležitým princípom. Je potrebné podporovať farmárov tak, aby títo produkovali kvalitné e, výrobky, aby neboli zabalení byrokraciou. Európsky polnohospodári produkujú vysoko kvalitné potraviny a EÚ musí garantovať, aby aj dovozy mali rovnakú kvalitu, aby tu boli rovnaké podmienky pre všetkých, Ferová hospodárska súťaž. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Na jednu minútu má slovo pán Fajmon. Vážený pane predsedajúci, dámy a pánové, Vážený pán predseda, dámy a páni, SPP je najväčšia nespravodlivosť spočíva v tom, že sa dotácie rozdeľujú nerovným a nespravodlivým spôsobom, pokiaľ ide o nové a staré členské štáty. Tento rok polnohospodári v nových členských štátoch dostanú Plastu tie, ktoré vstúpili v roku 2004, dostanú iba 70 toho, čo v starých členských štátoch, teda v Európskej 15. Bulhária a Rumúni dostanú dokonca iba 40 pričom všetci fungujeme na spoločnom trhu, spoločnom trhu EÚ. Myslím si, že túto nespravodlivosť je potrebné odstrániť čo možno najskôr. Všetci polnohospodári v celej EÚ musia mať rovnaké podmienky a rovnaké dotácie. Preto podporujem pozmeňovací návrh číslo 6, ktorý žiada, aby sa dosiahol čo najskôr tento cieľ. A pevne verím, že aj kolegovia podporia tento pozmeňovací návrh. Ďakujem. Gracias, kolega. palabra... Ďakujem, pán kolega. Na jednu minútu má slovo pán Trianta Filidis. Ďakujem pekne. SPP vznikla preto, aby sa Európa dokázala sama zásobovať potravinami. V minulosti to bolo tak, že asi 70 Európskej únie bolo polnohospodárskych. A boli tu rôzne reformy, a teraz predstavujú výdavky na polnohospodárstvo asi iba 33 európskeho rozpočtu. Reformovaná SPP samozrejme bude konfrontovaná e, s podmienkami alebo s predpismi e, politiky hospodárskej súťaže. Teraz tu máme krízu a je naozaj nevhodné, že sa polnohospodárom krátia finančné prostriedky. Cieľom novej SPP musí byť to, aby sme podporovali taký produkčný model, eh, ktorý je v súlade s ochranou životného prostredia a s znižovaním emisiami CO2. Skleníkové plyny a klimatické zmeny eh, vychádzajú aj z agrochemického modelu polnohospodárstva a tento model je potrebné zmeniť, pretože eh, takto narušujeme alebo ohrozujeme biodiverzitu. Gracias, kolega. Ďakujem, pán kolega. Na minútu má slovo pán Aňu. President, <clears throat> I declare... Pán predseda, eh, ja eh, vyjadrujem záujem ako pracujúci farmár a mm, budúcnosť SPP eh, musí pracovať na praktické úrovni a musím si ju byť schopný dovoliť. Členovia EPP hlasovali proti tejto správe vo výbore a to možno preto, že v dnešnom finančnom prostredí sa boja o náklady a mm, načenie pre nepoľnospodárske ciele v mm, Plíri 2 nás od odvádza pozornosť od e, farmárov a stále vyššia spotreba paliva. Moje vlastné skúsenosti ukazujú, e, že podzemná voda e, je znečistená tým, že traktoristi vypúšťajú palivo, preto aby uspokojili požiadavky EU a prežívajúce zvyšujú emisie metánu keď musí existovať e, SPP, e, musíme pomôcť e, poľnohospodárom a nebrániť im. Ďakujem, kolega. Teraz eh, pani Estererans. Ďakujem, pán komisár. Eh, dámy a páni, eh, v budúcich mesiacoch začneme naplno debatu o novej SPP. Je dôležité dosiahnuť dobrú dohodu a preto očakávam, že belgické predsedníctvo splní to, čo nesplnilo španské predsedníctvo. Znamená, že bude viesť diskusiu takou formou, aby Spojené štáty sa zaviazali zachovať v budúcnosti SPP, ktorá bude naozaj silná s dostatočným rozpočtom, aby mohli čeliť potrebám 27 členských štátov, tých starých aj nových. A aby to nebolo ako v 2005, keď e, chýbali peniaze a e, museli sme robiť moduláciu. E, v budúcej reformy SPP sa hráme so životoschopnosťou sektore, ktorý nielen nám dáva nehmotné statky, ako napríklad životné prostredie, ale tiež zabezpečuje potrebu pre európskych občanov. A v minulosti sme zažili bolestivé situácie nedostatku a preto je dôležité, aby Európsky parlament dal bezpečnosť a zabezpečenie zabezpečil dodávky e, a ako cieľ tejto reformy a zároveň plnil aj ďalšie prospešné činy, ako napríklad boj proti klimatickým zmenám. Okay, no a... Ďakujem, splnili ste e, čas, ale kvôli tej rýchlosti nebolo tlmočenie v mnohých e, jazykoch, pretože nie je možné to tlmočiť v takejto rýchlosti a to chcem upozorniť na to nasledujúcich rečníkov, lebo ak budú tak hovoriť rýchlo, tak budú počuť iba pôvodný jazyk pán eh, Lefol na minútu. Merci, monsieur le président qui a eu une nuit courte et heureuse, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že ste mali krátku, ale šťastnú noc. Ďakujem pánovi komisárovi za to, že je tu s nami pri tejto diskusii a ďakujem Georgeovi Leonovi za kvalitnú správu, ktorú predložil. O čo tu ide? Poľnohospodárstvo, životné prostredie, potraviny to sú úlohy a výzvy, ktoré mm, platia dnes pre celú Európu. Chcem tým povedať, že či chceme odmietať e, znovu znárodnenie SPP a zvýšiť financovanie a chceme zachovať poľnohospodársky rozpočet, ktorý by e, bol primeraný týmto cieľom a úlohám. Chceme zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo mohlo e, zabezpečiť aj verejné statky, ktoré požaduje spoločnosť to je tretí aspekt. A štvrtý aspekt je, že musíme zabraniť e, nestabilite trhov. To je zásadné a k tejto veci sa budeme stále vrácať. Ešte poslednú vec chcem povedať, medzi prvým a druhým pilierom chcem varovať všetkých tých, ktorí e, obhajujú túto štruktúru, hoci aj majú do istej miery pravdu, ale na konci tej diskusie o rozpočte e, prvý pilier by mohol poklesnúť, ak by sa všetko presunulo na druhý pilier, ktorý je spolufinancovaný, bolo by to v rozpore s cieľami ktoré sme si stanovili, a teda, že nechceme, aby sa SPP vrátila e, na národnú úroveň. To hovorím dnes do poludnia v tejto rozprave a chcem ešte povedať, e, pán komisár, že SPP bola vytvorená v dobe existencie Európskej hospodárskej spoločnosti. Dnes máme Európsku uniu a ja som za to, aby sme mali e, takúto politiku. Teraz má slovo na jednu minútu pán Ashworth. Uh, uh, pán predseda, vážený pán komisár, v tomto e, svete plných zmien je nevyhnutné, aby spoločná plnohospodárska politika tiež doznala isté zmeny, aby bola relevantná, pokiaľ ide o výzvy v budúcnosti, aby neuviazla v minulosti. Reformovaná spoločná plnohospodárska politika bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri konfrontovaní sa s problémami, ako je e, potravinová bezpečnosť, trhová volatilita, a klimatické zmeny. Ale chcel by som spomenúť ešte tri ďalšie zásady, ktoré podľa mňa nie sú menej dôležité Poprvé musíme uznať, že najlepší spôsob, ako dosiahnuť ciele spoločnej polnohospodárskej politiky, je e, vytvoriť e, zdravý, dynamický polnohospodársky sektor. A to by sme nemali strácať zo zreteľa tento cieľ. Po druhé, a v prípade, že sa nám to podarí dosiahnuť, e, spoločná polnohospodárska politika musí byť jednoduchšia, spravodlivejšia a transparentnejšia pri musí byť teda transparentnejšia a nakoniec musí poskytovať hodnotu za peniaze Všetky krajiny, všetky sektory, všetky odvetvia čelia ťažkým hospodárskym časom v súčasnosti a ja e, varujem tento výbor, aby boli úplne realistickí, pokiaľ ide o očakávania smerom k európskemu rozpočtu. Podľa mňa to znamená, že musíme zabezpečiť, aby financie boli využívané efektívne. E, spravodajca vypracoval veľmi kvalitnú správu, chcem mu poblahoželať tejto práci a rád podporím to, čo je Ďakujem, pán kolega. A tiež na jednu minútu má slovo pán Bafton. Ďakujem, pán predseda. Budúcnosť SPP eh, bude svetkom eh, silnejšieho naviazania na klimatické zmeny. Eh, v mojom volebnom okrsku v rámci Velsi, Velsu bude nahradený pilier 2 novou schémou, ktorá sa sústreďuje na sekvestráciu uhlíka. Bude dôraz kladený na veci ako odosňovanie a iné aspekty. E, reformácia, e, reforma SVP po 2013 je dôležité, aby sme neobetovali pilier 1 kvôli e, cieľom pilieru 2. Platby na farmu sú veľmi dôležité pre mnohých, ktorí sú závislí na takýchto dotáciách. Nie je možné to len tak odňať. Je nevyhnutné poskytnúť im alternatívne riešenia, zmysluplné, a nie je možné ich penalizovať eh, za neprijatie niektorých režimov. Eh, voľba bez nejakej alternatívy nie je žiadnou voľbou. Wales má veľmi silné dejiny polnospodárske a mnohé eh, oblasti sú silno závislé na polnospodárstve. Súčasná reforma vychádza čisto z ideológie klimatických zmien a to by mohlo ohroziť tradíciu polnospodárskú a takisto budúcnosť Walesu. Ďakujem kolego a na minútu má slovo mm, pani Iraček Garcia, ktorá je posledná v tomto kole. Ďakujem, pán predseda. Už e, roky SPP e, sa snaží o um, zmenu a my sme teraz v ďalšej e, etape tohoto neustáleho úsilia o reformu. Um, um, bola tu zvýraznená strategická úloha strategie 2020 a my chceme silnú SPP po roku 2020, a, ktorá bude si zachovať svoj spoločný povahu Ehm, no, ehm, neustále rastúca, ehm, nestabilnosť bilnosť trhov môže mať negatívny dopad e, na príjmy poľnohospodárov. Preto my vyžadujeme ozajstnú e, záchrannú sieť a tieto pomoci e, musia byť financované z rozpočtu spoločenstva a SPP musí byť dotované z rozpočtu spoločenstva, aby mohli poľnohospodári čeliť týmto výzvam. A v roku 2013 nové krátia rozpočtu by mohli ohroziť jej účinnosť. E, musíme sa postaviť e, z oči voči týmto úsiliam o prispôsobenie a chcem sa poďakovať e, za prácu pánovi Lajnovi a všetkým tieňovým spravodajcom. Vypracovali správu, s ktorou môžeme v parlamente súhlasiť a to bude pozitívny signál, aby sme skončili neistotu poľnohospodárov v Európe. Señora García. Ďakujem, pani Garcia. Teraz máme jeden um, problém uh, a to, že máme 23 kolegov, ktorí požiadali o slovo uh, v rámci kola um, KHTI a ako viete, že um, podľa pravidel majú vystúpiť 5. A my sme plánovali 46 uh, minút na túto debatu a už e, teraz e, to trvalo 59 a ešte nevystúpil ani komisár, ani spravodajca, aby uzavrel túto rozpravu. Keďže mm, to je mm, dá sa byť veľmi e, dôležitá mm, debata. To je dokázané aj tým vynimočným počtom rečníkov, ktorí sa prihlásili a dáme preto slovo desiatím, teda dvojnásobku predpokladaného počtu. A prvý má slovo pán Kalinovský. Pane odejšte od... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Vychádza som z toho, že tá miera dotácií bude určená istým spôsobom a snažíme sa nedeliť členské krajiny na nové a staré. Nemáme takúto optiku, skôr sme za také dotácie, ktoré povedú k modernizácii podnikov polnospodárských nemali by byť podporovaní tí polnohospodári, ktorí nebudú investovať do svojich statkov. E, Spoločná polnohospodárska politika e, musí mať zreteľ aj na životné prostredie a takisto musí zabezpečovať potravinovú bezpečnosť. Chcem takisto, aby boli ponechané e, tie nástroje, ktoré regulujú trh. Samozrejme sú tu isté myšlienky a podnety smerom do budúcnosti po tom, čo vypršia mliečne kvóty. Palabra, señora Anchila. Teraz má slovo pani Ančino. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pogratulovať spravodajcovi, tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným, ktorí boli zapojení do tohto dôležitého projektu budúcnosti SPP v globalizovanom svete. EÚ v rámci komunitárneho trhu musí konať jednotne, tak aby zagarantovala bezpečnosť e, dodávok a aby podporovala obnoviteľné zdroje, aby bojovala proti klimatickým zmenám, aby posilnila výskum a aby e, sme dospeli k optimálnemu využitiu možností, ktoré sa nám núkajú. SPP by mala e, zabezpečiť stabilný a dobrý rámec, pokiaľ ide o reformáciu poľnohospodárskej produktivity tým, že zvýši konkurencieschopnosť a takisto zabezpečiť dobré fungovanie trhu, pričom bude zabezpečené aj strategické, strategické dodávky vo všetkých sektoroch výroby. Je nevyhnutné, aby oba piliere SPP boli jasne diferencované, pričom pilier 1 by mal byť dostatočne silný, tak aby sme dokázali zabezpečiť e, rovnoprávne stimuly pre všetkých farmárov vo všetkých krajinách. Bove. Ďakujem, teraz má slovo pán Bove. Je voudrais tout d'abord évidemment remercier euh, notre rapport na začiatok by som sa chcel poďakovať eh, spravodajcovi, pánovi Lajonovi. Myslím, že všetci z nás eh, veľmi dobre sme spolupracovali na základe dohody smerom k pokroku. A ja som požiadal slovo, pretože chcem eh, vystúpiť s niekoľkými pripomienkami. Vieme, že v súčasnosti Európa je čistým importérom polnohospodárských plodín a musíme mať polnohospodárskú politiku a potravinovú politiku, ktorá bude ambiciozná, ktorá nám umožní E, zabezpečiť potrebné požiadavky našich občanov. Po druhé, SPP musí byť reformovaná z troch dôvodov. Je nespravodlivá e, z ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska. Z pohľadu ekonomického výrobcom e, je platené menej, ako sú ich výrobné náklady a SPP to bude musieť opraviť. Z sociálneho hľadiska tá podpora je nerovnomerne distribuovaná medzi farmárov a regióny. 80-20% ten pomer a z environmentálneho hľadiska potrebujeme mať SPP. Ďakujem Senior Van Dalen. Ďakujem, pán Bove. Pán Van Dalen má slovo. Hallo. Ja, voorzitter, kort samengevat uh, geldt voor... Ďakujem, pán predseda. Stručne zhrniem. V polnohospodárskej politike potrebujeme nejako sklbiť jednotlivé potreby a finančné vybavenie. Potraviny sú dôležitým produktom polnohospodárstva, ktorý naďalej musí byť poskytovaný. Bezpečnosť potravy na najbližšie sedočia musí byť garantovaná a my samozrejme chceme nehociaké, ale kvalitné potraviny. Ochrana biodiverzity a životného prostredia sú tiež mimoriadne dôležité hodnoty. To sú teda statky, za ktoré polnohospodárov trh nie vždy odmenuje. Takže tu je potrebná podpora tam, kde trh zlyháva alebo kde trh skrátka nefunguje náležitým spôsobom. Ja si myslím, že v prípade, že by sa znížili, e, znížila podpora, tak by sa neusiahli ciele v oblasti životného prostredia. Pán Paška, nech sa páči

Ďakujeme kolegovia. Teraz má slovo pani Wertmann. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Polnohospodárska politika potrebuje koherentný rámec, ktorý musí posilniť celú EÚ, ale musí zohľadňovať aj regionálne rozdiely. Pre Rakúsko, moju krajinu, je veľmi dôležitý druhý pilier Idú tam o investič- o invest- je tam o investičné a environmentálne programy. SPP stojí pred veľkými výzvami. Svetová populácia narastie na 9 miliard osôb a zároveň budeme mať dočinenia s dopadmi klimatických zmien, ako napríklad suchá, nedostatok vody. Tieto problémy, aby sme ich vyriešili, na to je potrebné, aby Európska únia lepšie spolupracovala nielen interne, ale aby konala aj celosvetovo koherentne. Ďakujem, kolegyňa. Teraz má slovo pán Šonkeli. Uh, Dnešná rozprava je veľmi povzbudzujúca z hľadiska mnohých. Ja sa teším, že tu podporujeme hlavne mladých ľudí, aby sa venovali poľnohospodárstvu že nemá byť renacionalizácia, znovu znárodnenie SPP. Komisa vraví, že je potrebné zachovať tých dvoch pilierov, pretože bez prvého piliera by bol druhý pilier zbytočný, pretože by sme nemali polnohospodárov a tým pádom by sme nemohli e, prevádzkovať e, verejné statky. Dôležité je to, aby tu bola férovosť, spravodlivosť, aby sa e, brali do úvahy náklady a kupná sila v jednotlivých regiónoch. Pán Lajen hovoril o historickom zneužívaní a toto je veľmi dôležité pre farmárov súčasne je potrebné vyslať jasný signál farmárom, čo sa udeje, že e, nebudú ponechaní na pospas špekuláciami na základe historických modelov. Takže ja by som bol rád, keby Európsky parlament vyslal e, jasný signál a aby na to potom reagovala naležite aj komisia, čo možno najskôr. Ďakujem, pán kolega. Teraz má slovo pán Mark Tarabela. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. A ja by som chcel pogratulovať spravodajcovi k vynikajúcej správe. Je to dôležitý krok e, smerom k reforme spoločnej pomospárskej politiky. Ide o veľkú európsku politiku, ktorá je zároveň aj sociálnou a environmentálnou politikou. My chceme legitimné rozdelenie zdrojov, spravodlivé rozdelenie európskych e, zdrojov medzi 27 členských štátov aj medzi jednotlivých polnohospodárov. Chceme, aby sa tie prostriedky lepšie rozdeľovali a efektívnejšie využívali tie zo spoločného rozpočtu. Je potrebné zabezpečenie potravín pre spotrebiteľov, potrebujeme silnejšiu SPP s vyšším rozpočtom. Správa pána Lajona počerkuje výzvy, pre ktorými stojí SPP, biodiverzita, ochrana pôdy, vody, klimatické zmeny a erózia. Preto potrebujeme naozaj účinnú podporu európskych polnohospodárov. Ďakujem, pán Tarabela. Teraz má slovo pán Silvestris a Chceme uh, mu poďakovať uh, za uh, tie výborné čerešne z jeho uh, krajiny, ktoré nám dal uh, v na schôdzi výboru, keď sme o tom diskutovali. Ďakujem pekne, pán predseda. SPP je nevyhnutná, nevyhnutná ešte aj bude, pokiaľ ide o pracovné príležitosti, pracovné miesta. V Európe došlo o zníženie o 25 v polnohospodárstve za 10 rokov. Keď chceme tú situáciu poriešiť, keď chceme zvýšiť zamestnanosť, tak nemôžeme zabúdať na polnohospodárstvo. Musíme do neho investovať tak, aby tam bol trvalúžateľný rast. Preto nová SPP musí mať mať aspoň taký rozpočet ako doposiaľ. Pán komisár, to, čo parlament od vás dnes požaduje, je nie to, aby ste garantovali rovnaké zdroje, ale aby ste ich ešte navýšili. Je tu určitá línia, červená línia, ktorú nemôžeme prekročiť. Teda prosím, žiadne spiatočníctvo, žiadne znižovanie. Zvyšte prosím zdroje pre polnohospodárstvo správa Lyon. Obsahuje mnoho pozitívnych prvkov, pokiaľ ide o cenovú volatilitu, pokiaľ ide o e, reťazoť zásobovania a tak ďalej. Ďakujem, pán kolega. Posledný reč rečník bude pán Alvis. Ďakujem. My tiež eh, obhajujeme silnú SPP, ktorá nie je zameraná len na poľnohospodárov, ale eh, na viac ako 10 eh, miliónov európskych občanov s silným rozpočtom, ktorý bude môcť reagovať na výzvy, ktoré teraz stojí pred nami. A tiež treba e, ju zaručiť e, pre Azorské ostrovy, ktoré e, majú v poľnospodárstve zásadný predpoklad na udržateľný rozvoj. Musíme prerozdielovať prostriedky a to je zásadné pre, pre Portugalsko a jeho poľnospodárov a tiež musíme pamätať na špecifické potreby poľnospodárov a tiež zaručiť dobre riadenie rizik a zaručiť dobre fungovanie trhu a stabilitu poľnospodárstva SPP po roku 2013 sa musí vyvíjať a musí zaručiť dobré prerozdelenie príjmov medzi e, všetkými plnosudármi v celom potrajnom reťasi. Vypresol vám čas a teraz 30 e, ľudia sa hlásia o slovo. Počujete? 30 ľudí sa hlási o slovo v rámci rozpravy KCI a e, dvaja majú faktickú pripomienku pani McGuinness e, majú, má slovo k faktickej pripomienke. Mám faktickú pripomienku, viem, že um, kolegovia um, majú tiež uh, starosti v rámci debaty keďsi, ale um, členovia um, poľnohospodárskeho výboru, ktorí pracujú na tejto téme dlho a uh, ktorí uh, sledujú túto debatu, podľa mňa by uh, mali uh, si zaslúžili mať vypočuté uh, svoje uh, E, názory a ja som nedokázala sa prihlásiť, e, lebo ste sa mňa nepozerali, takže ja by som rada požiadala komisára, aby sa e, vyjadril k možnosti presunúť z nevyhodenej oblasti do piliera 1. Ďakujem, pani McGuinness. Ja e, vás uistím, že sa na vás pozerám skoro počas celej e, schôdze a nevidel som vás, že by ste sa hlasili, ale zistene na vás pozerám a, e, ako na všetkých kolegov, ale problém je, že tento bod nemá takúto štruktúru. Tento vod nemá sektor, aby sme dávali mm, prednosť kolegom z príslušného výboru, ale eh, je mm, tak navrhnutý, aby dal mm, prioritu kolegom, ktorí sa prihlásia a upozornia na seba predsedu skôr ako ostatní. A eh, bolo na programe, že vystúpia piati a my sme nechali eh, slovo desiatim. Je to dôležitá téma a kolegovia si rozdielili ten čas medzi skupiny, aby každý mal minútu a niekto nehovoril menej ako minútu a pol, takže preto nie je možné, aby sme reagovali tak, ako by sme si želili na e, požiadavky tých, ktorí chcú vystúpiť e, mimo toho rečnického času, ktoré prináleží ich skupinám. A teraz pán Sogor tiež má slovo na faktickú pripomienku. Ďakujem, pán predseda. Predpokladám, že ste mňa mysleli a e, ja chcem sa tiež vyjadriť k tomu, čo predchádzajúci rečníci povedali a ďakujem, že ste boli takí veľkorysi a dali ste slovo desiatim rečníkom. My chápeme, že ak je tesný čas, ale e, pochopte nás, že téma je dôležitá. Sú časti Európy, ktoré sú osobitne zaťažené a osobitne postihnuté a e, to vyplýva aj z výberov. A po druhé, ten problém nie je vyriešený v rozprávu každý aj a my teda chceme, aby to to bolo čoskoro vyriešené, pretože um, mali sme uh, sa uh, tým zaoberať možno nie dva dny, ale tri dni vopred a možno sme tu mali prenocovať a uh, keď len desiatí sa uh, dostanú k slovu, tak to majú byť uh, tí desiatí a bolo by uh, užitočné, aby uh, ste uh, to tak nastrukturovali, aby tam uh, bolo uh, dostatočné uh, predstihu dosť času a potom vy ste pod stresom a um, budeme uh, radi, keď uh, vôbec dostaneme k nejakému riešeniu a uh, ja vás žiadam o porozumenie. Máte úplnú pravdu, pán kolega. Táto téma e, spontánnej rozpravy a keďte aj je v zásade subjektívna, pretože predseda má oko, ale nemá oko ako plazy, teda e, široký e, široké pole videnia a v viacerých pohľadoch, a teda tí, ktorí ma upozornia, ktorí e, sa dostanú do môjho pohľadu, dostanú slovo. Ale e, máte pravdu, že to nebolo e, rozumne e, vyriešené a pripravené zo strany predsednice parlamentu. Napríklad, keď pani McGuinness hovorí, že keď e, kolegovia sú v príslušnom výboru, by mohli mať prednosť, tak mne sa to zdá rozumné, ale tak to nebolo plánované. Plánované bolo len to, že predseda bude riadiť rozpravu e, podľa e, jeho posúdenia a e, samozrejme je to aj, aj predseda sa môže pomýliť v veľmi zložitých situáciách. A po, po ďalšie, kolegovia ne, postupujú podľa pravidla, že modrá karta nie je na to, aby získala čas na počas e, rozpravy keďže aj e, modrá karta je na to, aby sa e, prerušil rečník, ktorý práve hovorí a položil som otázku na 30 sekúnd. Teda um, to upozorňujem kolegov, ktorí neustále používajú modrú kartu. Uh, urobíme si malý kurz, aby kolegovia pochopili, že modrá karta má isté určenie a aby sa uh, vyžadal slovo v rámci rozprávky, keď aj sa uh, vzihne ruka a e, zvihne sa biely papier, ale e, nikdy sa v takomto prípade nezvihne modrá karta. Ale ten čas, čo sme využili na túto otázku, mohli vystúpiť dva, traja ľudia. Teraz má slovo komisár Čolos, aby reagoval na e, jednotlivé vystúpenia. Pán Čolos, máte slovo. Monsieur le Président, euh, je ne sais pas si Euh, Pán predseda, neviem, eh, či bolo položených veľa otázok, ale nadovšetko som si všimol, že došlo k prezentovaniu stanovisk a boli načrtnuté isté zásady, ktoré sú aj v samotnej správe. Čo som ale vydedukoval z tejto rozpravy je, že potrebujeme spoločnú poľnohospodárskú politiku, ktorá musí byť komunitárnou a potrebujeme rozpočet, ktorý musí byť e, nastavený podľa cieľov SPP. Realistický rozpočet. Reálny rozpočet je niečo, čo je podľa mňa v súlade s cieľmi, ktoré sú stanovené pre SPP. My chceme vlastne od polnospodárov, aby robili viac a viac. A chceme, aby boli efektívnejšie vynakladané e, tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii Takisto pán Lemandovský e, je prítomný komisár pre rozpočet a možno aj on dokáže potvrdiť, že SPP bude mať rozpočet v súlade s cieľmi, ktoré obsahuje. Takisto som poznamenal, zaznamenal fakt, že na to, aby SPP dokázala dosiahnuť svoje ciele, musíme zobrať do úvahy všetky rozdiely a rozdielne typy poľnohospodárskej činnosti, ktoré sa objavujú v EÚ musíme zohľadniť túto rozmanitosť. Sú teda rôzne typy polnospodárskej činnosti eh, v regiónoch, ktorých sa odohrávajú a tam musíme teda prispieť k plneniu tých cieľov. Nie len pokiaľ ide o dodávanie potravín na trh bezpečným spôsobom, ale musí to byť aj rozvoj smerom k väčšiemu zohľadneniu životného prostredia, riadeniu prírodných zdrojov a takisto väčšieho zohľadnenia kapacity ekonomického rozvoja vidieckých oblastí a spôsob, ako polnospodársky a potravinársky sektor dokážu prispieť takýmto cieľom. Takisto e, som zaregistroval, že všetky tie úvahy, ktoré sa týkajú budúcnosti SPP, by mali ísť smerom k nabadaniu e, mladých ľudí a poskytnúť istej perspektívy tých, ktorí chcú začať s polnospodárskou činnosťou, tak aby polnospodárstvo bolo e, oblasťou, ktorá má budúcnosť aby sme dokázali naplniť náš cieľ. Chcel by som reagovať na pána Káliho, pokiaľ ide o otázku priamej pomoci, priamých vladieb, na to, aby sme mali spravodlivejšie poľnohospodárstvo, aby bol transparentnejšia a účinnejšia poľnohospodárska politika. Musíme zadefinovať jasné kritéria, pokiaľ ide o distribúciu e, priamej pomoci e, v zmysle zadefinovaných cieľov. Čiže historickou referenciou nie sú kritéria, ktoré sú spravodlivé, objektívne a transparentné. My musíme eh, nahradiť eh, tú, tú historický benchmark, tú referenciu s oveľa jednoznačnejšími cieľmi, ktoré nám zabezpečia spravodlivosť a ktoré budú zohľadňovať rozmanitosť polnospodárstva v EÚ a ktoré členským štátom a takisto aj regiónom poskytnú prostriedky smerom k zefektívneniu zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Na záver by som rád eh, podporil myšlienku, že potrebujeme SPP pre Európu. Potrebujeme SPP pre celú Európu, pre celú EÚ a samozrejme SPP, ktorá nezabráni ostatným regiónom e, v iných častiach sveta, aby rozvínali svoje polnospodárstvo. Uzatvárame rozpravu s e, vystúpením spravodajcu pána Leona, ktorému blahoželám za takúto výbornú prácu. Pán Leon, máte slovo dve minúty. Uh, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Najskôr by som sa chcel dotknúť niekoľkých kľúčových tém, ktoré spomenuli kolegovia počas tejto rozpravy. Nová strategická dôležitosť pre výrobu potravín v rámci SPP, áno, absolútne áno. Dva piliere, absolútne súhlasím. Potravinová produkcia v centre SPP, áno, to je úplne tá podstata SPP zvyšky, to sú také doplnkové veci. Musíme zabezpečiť, aby ten sektor farmársky e, generoval zisky a aby sme potom dokázali riešiť klimatické zmeny, environmentálne otázky a všetky ostatné veci, ktoré sú správe. Silný rozpočet, áno, úplne pravda. Spravodlivé smerom k starým ako aj novým členským štátom, e, mnohí to spomenuli a to je vec, ktorú musíme riešiť a musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom sú alokované prostriedky medzi členské štáty. A takisto to musí splňať eh, výzvy stratégie EU 2020. To je úplne nevyhnutné, aby poľnohospodárstvo a SPP boli vnímané ako súčasť riešenia eh, smerom k naplňaniu týchto cieľov, aby to nebolo vnímané ako súčasť problému. Chcem zdať hold eh, Michelovi Danténovi, pánovi Hozlingovi, pánovi Olejničakovi, a pánovi Nikolsonovi, mojim tieňovým spravodajcom. Bola to úžasná spolupráca a podarilo sa nám dať dohromady, čo je podľa mňa veľmi kvalitná správa, ktorá stanovuje veľmi jasnú víziu toho, kde chce smerovať parlament tú spolnohospodárskú politiku po roku 2013. A tým sa dostáva parlament do veľmi silnej pozície, keď ide o vyjednávanie a rokovanie s komisiou a s radou. A chcem vás vyzvať, pán komisár, pridajte sa našu stranu a môžeme spolu dosiahnuť tú víziu a naplniť ju. Ďakujem pekne, pán Lajon. A s touto témou sme dokončili eh, debatu a veľmi dôležité hlasovanie bude o 12. A chcem sa opäť ospravedlniť eh, mojim kolegom, eh, ktorým sme nemohli dať slovo a